La Presidente. Buongiorno colleghi, la seduta è aperta. Vážení kolegovia, vitajte. Otváram dnešné zasadnutie. Prvý bod, správa Hefner, postupovanie Európskemu parlamentu utajovaných e, skutočností ktoré sa týkajú záležitosti mimo oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskemu parlamentu a taktiež zaobchádzanie s takýmito skutočnosťami. Pán Hefner, teraz na 4 minúty má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, kolegovia, kolegyne. Dnes naozaj môžeme spraviť rozhodujúci krok smerom k väčšej